eilisen istunnon pöytäkirja on hyväksytty ja tekstit ovat saatavilla. onko huomautuksia? Milí kolegovia, máme zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia. Môžeme zápasnicu považovať za schválenú, ak nebudeme mať žiadne pripomienky. Od